skupín. Budeme o nich hlasovať zajtra. Ďalšia téma. Máme jednominútové vystúpenia v súlade s článkom 150 rokovacieho poriadku. No a teraz na minútu tu máme pána Motyho. Colleghi, oggi 5 maggio in Italia ricorre la giornata contro la pedofilia e contro la pedopornografia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 delle mura domestiche. Deti už nie sú v bezpečí, dokonca ani keď sú doma, takže my dúfame, že Európska únia venuje deň na to, aby sa pripomenula táto dôležitá téma a preto som predložil e, písomné prehlásenie. Myslím si, že potrebujeme silný systém varovania a Európska policia musí spolupracovať, aby zabezpečili šírenie, rýchle šírenie informácií v Európe, aby sa použili proti e, pedofilom. Dúfam, že kolegovia podpíšu toto prehlásenie. Ďakujeme pánovi Motimu a teraz pán Mato Androver na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Minulý týždeň Európa premrhala dôležitú, e, dôležitý moment 20-ročného e, líderstva v astrofyzike Európske observatórium e, rozhodlo na základe správ, ktoré vôbec nie sú transparentné, že e, veľký európsky teleskop bude v Čile, nie na Kanárskych ostrovoch. Blahoželám Čili, ale potrebujeme zabezpečiť, aby Európa urobila všetko a zabezpečila to, že Európske inštitúcie budú spolupracovať, využívať európske prostriedky, ehm, investície vo výške viac ako miliarda, miliardy by mali byť ehm, použité práve v Európe a nie niekde inde. Teda máme tu príslušné krytie, ale čo robí ehm, rada? Mali ste nejaké stretnutie s členskými krajinami, ako sa príjme rozhodnutie o tejto lokalite? Bránite nejak európskych kandidátov? Kanárske ostrovy a zvyšok Európy majú pocit, že nie všetko, sa, čo sa malo urobiť, sa urobilo. Pán, pán predseda, ďakujem. Teraz pán Serbru. Ďakujem pekne, pán predseda. Milí kolegovia, navrhla som uznesenie, aby sa zakázal kianit v ťažnom priemysle, pretože musíme prijať všetky opatrenia, aby sme chránili našich občanov a životné prostredie od prípadných ekologických katastrof. Ak ukážeme alebo budeme príkladom celému svetu v ochrane životného prostredia, tak ale prečo potom sme proti zákazu tejto škodlivej substancie v EÚ. Nehoda, ktorá sa uskutočnila v Bajamare pred desiatimi rokmi, to bolo taký druhý Černobyl, pretože obyvateľstvo celého regióna, to sú stovky kilometrov, boli postihnutí touto katastrofou. Uh, dnes viac ako kedykoľvek predkým vám ďakujem za to, že ste povedali nie používaniu kyanidu v baniach. Musíme používať, musíme pomáhať európskym regiónom, aby sa udržateľne rozvíjali. Ďakujem. Na minútu teraz pán Busov. Ďakujem pekne, pán predseda. Grécko prechádza veľmi ťažkým obdobím, ale aj ostatné európske krajiny čelia vážnym problémom. Tu sa ukazuje, že ekonomická kríza nie je prekonaná. Je tu stále riziko veľkej nerovnováhy. Niektoré krajiny čelia znížením e, rozpočtových príjmov a majú tendenciu zvyšovať dane. To sa deje vlastne aj v Rumunsku vláda diskutuje o zvýšení DPH a o daní na podniky. Zo stredno- a dlhodobého hľadiska dôsledky tohto opatrenia sú škodlivé. Našťastie Európska únia nechce vyvíjať e, takúto stratégiu, a chce mať spoločnú stratégiu boja proti e, hospodárskej kríze. Potrebujeme lepšiu spoluprácu krajín, ktoré príjmajú zatiaľ odlišné opatrenia. Ja si myslím, že tieto opatrenia navýšenia daní len prehlbia krízu. Ďakujem. Ďakujem. Pán Brusovský nie je tu, v poriadku. Pán Ferreira, minúta financeiros às economias mais... Ďakujem veľmi pekne. E, Situácia v tých najzraniteľnejších hospodárstvách je skutočne e, hrozná. Finančné centra, ktoré dostali e, miliardy od Európskej únie, ktoré špekulujú financiami. No a schodky v nich vznikli tým, že členské štáty požičali peniaze tým finančným inštitúciám. Európska centrálna banka a nezávislosť hrátela sa hrá teraz len dokrát veľkého kapitálu v Európe. Oni pracujú len pre liberalizáciu našich eh, trhov. Európska centrálna banka len pomáha tomu veľkokapitálu. My musíme jasne povedať, čo znamená európska solidarita. Znamená to otvoriť dvere tým prepuštenia, ktoré spôsobujú veľké peniaze. My sme svedkami sociálneho terorizmu Ľudia a zamestnanci sa však nevzdajú, budú ďalej bojovať. V Grécku, Portugalsku a v mnohých ďalších krajinách sme my na strane robotníkov a e, odborov. Ďakujem pekne, pán Ferreira. A teraz pán Kolman na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A teraz sa stalo jasné, e, že e, tie drakonické opatrenia, ktoré bude musieť Grécko prijať. To sa však nemôže e, stať, len to penalizuje e, tvrdopracujúcich Grékov za e, hriechy ich politikov a teraz aj ich želanie napraviť situáciu. My si pamätáme situáciu z septembra 1992 s mechanizmom ERM. Členstvo, v ktorom bolo pre Veľkú Britániu skutočnou katastrofou. Nám sa podarilo vtedy vyriešiť túto situáciu. Treba oslobodiť Grékov z pasce eura. Musíme im pomôcť dostať sa z tejto situácie za hľadanie východiska však nemôžu platiť Gréci samotní. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Coleman. A teraz na jednu minútu dostáva slovo pani Vertman. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa dnes vyjadrujem k téme leteckej bezpečnosti. V minulých týždňoch sme sa veľmi zaoberali intenzívne touto témou. E, ľudský život e, je tovarom, ktorý je nadradený akémukoľvek e, hmotnému tovaru. A ja som preto, keď akékoľvek riziko existuje napríklad v podobe oblaku prachu, aby sa nelietalo. Ja chcem eh, pripomenúť na katastrofy eh, z roku 89 a 81 a nedávno, eh, kedy sa v stíhacom prúdovom lietadle našli kúsky skla v motore. Odpovede expertov neboli jednoznačné. Skutočnosťou ostáva, že ľudský život je neoceniteľný a treba preto hľadať a meniť na skutočnosť aj alternatívy leteckého, leteckej dopravy. Ďakujem pekne. A teraz na jednu minútu dostáva slovo pani Lančila. Dančila. Ďakujem pekne, <clears throat> pán predseda. Myslím si, že preto, aby dodavateľský reťazec v Európe sa zlepšil, potreb, aby sme mali lepšiu transparentnosť, preto potrebujeme jednotný právny rámec na komunitárnej úrovni. Preto je potrebné, aby obchodné vzťahy medzi dodávateľmi a distribútormi sa zlepšili Tiež je potrebné, aby sme mali dobré nástroje na boj proti nekalej konkurencii a tiež potrebujeme, aby platobné lehoty boli skrátené. Všetky normy mm, sa musia interpretovať rovnako vo všetkých členských krajinách. Vzhľadom na vzťahy, súčasné obchodné vzťahy medzi dodávateľmi a maloobchodníkmi, myslím, že sme zlepšili pravidla konkurencie, pretože by tu mala byť lepšia rovnováha medzi spoločnou poľnohospodárskou politikou a obchodnou politikou. <clears throat> Toto je potrebné hlavne pre vytvorenie e, cien a ziskových marží. Ďakujem. Pán Kalinovský. Vážený pán predseda, v tejto inštitúcii Často hovoríme o diskriminácii polskej menšiny v Litve. Poliaci v Litve nemôžu písať svoje mená po polsky, o, zatvárajú sa polské školy. Zabraný majetok um, sa nevracia len kvôli tomu, že tie osoby sú polskej národnosti. A, pán Tomaševský bol potrestaný rovnako ako aj vodca polskej menšiny, pretože obaja tu na pôde Európskeho parlamentu sa pána Barosa spýtali, aká je situácia polskej menšiny v Litve. No a škandál pokračuje aj ďalej. Predstaviteľ polskej samozprávy bol prednedávom tiež a potrestaný kvôli tomu, že informácie poskytoval v dvoch jazykoch, medzi iným aj v polštine. Tento škandál musí byť konečne ukončený. My hovoríme o ľudských právach. Ďakujem pekne, pán Kalinovský. A teraz na jednu minútu pani Kastex. Pani Kastex tu nie je. Takže keď tu nie je, da, potom dostáva slovo na jednu minútu pani Savisara. Táto však tiež nie je. Uvidíme, či tu bude ďalší rečník. Pán Gurakis. Pán Angurakis. Pán predseda, Milióny zamestnancov dnes štrajkovali a vyšli do ulic, protestovali proti opatreniam, ktorý im e, predpisuje kapitál a grécka vláda. Je to súčasť kapitalistického rozvoja, ktorá je pôvodom krízy. Ide tu o vôľu získavať a vytvárať európsku a grécku plutokraciu. Stratégia Európa 2020 a v iných programoch e, toto spôsobila. My sme proti tomuto, my sme za e, robotnícke hnutia a v prospech tých, ktorí produkujú bohatstvo, ide o moc ľudu. My chceme, aby táto moc e, tu bola, títo ľudia. Nikto ich nemôže zastaviť, ani také akty, ktoré sa uskutočnili dnes v Atenách, ani e, činy vlády. My sme za e, moc e, robotníckej triedy. Pani Paliareri, minúta. vážený pán predseda, pred niekoľkými hodinami by som povedala, že napriek porušovaniu kultúrnych emblemov, napriek článkom o zastaralých stereotypoch, tak rada nerieši grécku krízu ako mm, prioritnú, prioritný európsky problém. No a Gréci boli ochotní podporiť socialistickú vládu v ich snahách. Teraz s ohľadom na tragické udalosti v Atenách, kde sa obetemi násilia stali tri osoby, kvôli úsporným opatreniam, tak pripomína slova Rasmusena a to, že úverový rating Grécka bol eh, znížený na najnižší stupeň, je veľmi zlé. No a ja si želám, že aby to, čo sa stalo teraz pred niekoľkými hodinami v Grécku, sa nešírilo ďalej a dúfam, že to je začiatkom jednomyselných snách pri budovaní európskej identity, solidarite a partnerstvom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz na jedno slovo a pani Figueiredo. E Ďakujem pekne. Pred pár eh, rokmi sme eh, diskutovali o výročí a, Dňa pracujúcich, ide o práva eh, emancipácie práce, pre, ide o spoločnosť, kde bude práca nevykoristovaná a kde si budeme plne uvedomovať kapacity ľudstva a ľudskosti veľký pokrok za tie mnohé uplynulé roky. Ďalej treba povedať, že tradične e, treba e, bojovať proti násilnému e, potláčaniu hnutí, strata, stratám na životoch. Ľuďom sa e, podarilo presadiť svoje záujmy, ale vždy sú tu represálie, ktoré umožňujú kapitálu napádať sociálny pokrok. Vidíme, čo sa teraz deje v Grécku, Portugalsku a iných krajinách. Nesmieme pokračovať zhoršovaniu e, vykorisťovania. Treba si vážiť ľudskú dôstojnosť. Teraz má slovo pán Kelly. Chcel by som upútať vašu pozornosť na veľmi súrnu záležitosť. Mladý e, írsky občan bol v Bolívii pred rokom zastrelený. Mnohí pozorovatelia si myslia, že bol zavraždený, keďže jeho rodina ešte vôbec nemá odpovede o e, povahe jeho smrti. Jediné informácie sú, že zomrel e, podľa e, úradov e, pri údajnom pokuse o atentát na prezidenta Bolívie. Toto je e, udalosť, kde treba dodať, že informácie od bolivijských úradov nemôžu byť dôveryhodné, nie sú dôveryhodné. Odporujú si, či už ide o balistické alebo lekárske zistenia, všetky si odporujú a vyzývam teda tento parlament a tiež pani Catherine Ashton, aby sme podporili snahy írskej vlády o nezávislé vyšetrovanie, ktoré by sa rozbehlo okamžite. Ide tu o zomknutú podporu všetkých e, írskych poslancov naprieč politickým spektrom. Ďakujeme pánu Kelimu. A na minútu má teraz slovo pani Gongs. No a teraz na minútu pán Vigenin. Chcel by som upútať vašu pozornosť na národný problém. Bulharsku vládne nekompetentná, ale populistická vláda, ktorá používa metódy, ktoré e, charakterizujú skôr, skôr roky 30. E, 20. storočia Minister vnútra a premiér, to sú tie osobnosti, e, stovky e, e, úradníkov zastupujúcich opozíciu prišli o miesta, brutálne zatýkanie ľudí a politikov s absurdnými obvineniami. Politici dostávali, dostávali alebo dávali príkazy sudcom boli tu aj plány vytvoriť špeciálny tribunál, ktorý by sa volal špecializovaný súdny tribunál a mnohé roky Bulharsko požaduje lepšie prostriedky na boj proti kriminalite. Snaha tu je, ale boj proti kriminalite sa stáva vlastne bojom proti demokracii. Európsky parlament je veľmi citlivý proti poručovaniu demokratických princípov a mal by ukázať rovnakú citlivosť, keď ide o členské krajiny. Ďakujeme. Ďalší rečník a pénzügyi válság, a munkanélküliség... Ďakujem veľmi pekne. Drahé kolegyne, kolegovia, nezamestnanosť, deficity štátnych rozpočtov znamenajú najväčšie, najväčšie najväčšiu záťaž pre členské štáty. Ale ja by som chcel upozorniť aj na ďalšiu vec, a to je korupcia v taká rozšírená v krajinách strednej východnej Európy, kde Maďarsko nie je žiadna výnimka. A treba povedať, že narastli tu do obrovských rozmerov dlhy. Odchádzajúca socialistická vláda vonala krajinu do bezvýchodiskovej situácie. Štátne zákazky sa, sa nepridelovali bez korupcie. No a naša strana Jobik teraz vyzývam novo sa formulujúcu maďarskú vládu e, veľmi rezolutne postupovať proti, e, proti korupcii. My sme presvedčení, že, že sa dá žiť aj bez korupcie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, na jednu minútu pán Mírsky. Ďakujem, pán predseda. Európa oslavuje nové víťazstvo 16. marca e, veteráni SS e, pochodovali v Rige a oslavovali svoje založenie. Za posledných 20 rokov sme nedokázali urobiť nič, aby sme toto zastavili. Európa sa správa, ako keby sa nič nestalo. viac ako 150 tisíc Rusov a Ukrajincov a Bielorusov bolo usmrtených týmito ľuďmi a oni sú v Lotyšsku oslovaní ako výťazi. Toto je zločin proti miliónom ľudí, ktorí zomreli počas druhej svetovej vojny. Je to dôležitá vec. Ďakujem. Ďakujem, pán Mirsky. A teraz pani Vinka minúta. Ďakujem, pán predseda, milí kolegovia. História nám ukazuje, že môže, kríza môže byť e, e, zdrojom e, pokroku, vytvárajú sa nové inovácie, nové nástroje, aby sme sa vyhli chybám, ktoré viedli ku kríze. Chcela by som zdôrazniť dve takéto myšlienky, ktoré by mohli byť dôležitými nástrojmi. Ak chceme, aby Európska únia zostala relevantným globálnym hráčom, Európsky menový fond a Európske ratingové agentúry by mali byť vytvorené napriek značnej inštitucionálnej snahe, ktorá je potrebná ešte stále. E, tu z dlhodobého hľadiska sme toto nedokázali. E, dúfame, že v budúcnosti sa tomu vyhneme. Európska sociálna trhová ekonomika a a mena to sú také základné kamene svetového systému a vytvorenie IMF by mohlo podporiť pakt z taktu e, rastu a stability a e, hodnotenie by sa mohlo robiť na základe skutočného pochopenia európskej ekonomiky. Obe myšlienky si zasluhujú seriózne úvahy a podľa môjho názoru pozitívne rozhodnutie by bolo rozumné. Ďakujem. Ďakujem. A teraz na minútu má slovo. Ďakujeme najskôr pánovi Winklerovi, hovorí pán predseda. A teraz má slovo pán Kryton. V poslednom čase sme svedkami nárastu moci extrémnej pravice a nového druhu eurofóbie. Po voľbách v Maďarsku sme videli, že extrémistické hnutia eh, majú vietor v plachtách. Sú to vlastne hnutia, ktoré ani susedné štáty, ani národné menšiny, ani Európa neuznávajú. Takýmto spôsobom nedosiahneme vytvorenie zjednotenej Európy. Chcel by som protestovať proti všetkým e, nepriateľským posolstvám voči európskym obyvateľom a francúzska televízia si umožňuje pravidelne urážať rumunských občanov. A v Barcelone sú dokonca politické hnutia, ktoré majú za slogan kampane Nechceme Rumunov u nás žiadam príslušné orgány, aby vynaložili snahu na boj proti tomuto nebezpečnému fenoménu. Ďakujem, pán Arsenis, Minuta. Najskôr eh, chcem vyjadriť sústrať s rodinám eh, osob, ktoré dnes zomreli. Milí kolegovia, Chcel by som hovoriť o klimatických zmenách. 35 tisíc e, zástupcov e, pôvodného obyvateľstva e, v Bolívii vlastne dalo prst tam, kde to najviac boli, v Mexiku. Emisie skleníkových plynov sú veľmi vysoké. Toto rozhodnutie sa nesmie odložiť. Európska únia sa musí okamžite oficiálne zaviazať, že zníži o 30 emisie do roku 2020. To zmení dynamiku rokovaní, ktoré skutočne sú v slepej uličke a riziko je to, že rozhodnutie zníženia emisie sa odloží po Mexiku a že tu nebude ani harmonogram, ktorý bude definitívny. V parlamente môžeme urobiť ešte viac zníženie o 30 zo strany Európskeho parlamentu. O tom sa už rozhodlo na rok 2020. Musíme ukázať príklad a prejsť k zníženiu o 50 Všetci dobre vieme, že je tu ešte veľká marža pre ekonomiku a máme ešte viacej energie a preto musíme našu ekologickú stopu zmenšiť. Máme túto povinnosť, musíme to urobiť. Ďakujem. Ďalší rečník je pán Kissinger. Európsky parlament a komisii eh, udelil dnes absolutórium za rok 2008 a to je aj dobré a ešte nikdy nebola chybovosť vyplatených prostriedkov taká nízka. A to bolo mm, chybovo sa mm, za posledné 3 roky zmenšila na polovicu, a to hlavne v kohézii, a kde sa v budúcnosti musíme aj naďalej veľmi snažiť E, treba zdôrazniť e, tiež oblasť polnohospodárstvo a prírodné zdroje, kde chybovosť bola pod hranicou 2 No a v tejto súvislosti e, by som tiež chcela upozorniť na predvstupovú pomoc zvýšenie prostriedkov pre Turecko je kvôli nedostatku merateľných kritérií veľmi sporné. Nemôže to predsa byť, aby tretín krajina, tretie krajiny dostávali prostriedky bez eh, príslušných indikátorov. Treba vyvinúť kritéria, eh, len potom sa dajú prostriedky aj efektívne uplatňovať. Ďakujem pekne. No a teraz eh, dostáva slovo pani Morvaj. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Článok 11 dohovoru o ľudských právach hovorí, že treba zaručovať práva odborov. No, minulý týždeň bola odsúdená Judith Sima vojenským súdom. Judith Sima je predsedničkou odborového zväzu, ktorý má približne 10 tisíc eh, členov z policajného zboru. Ako právnik alebo laik mm, sa dá povedať, že odborový zväz obhajuje záujmy svojich členov. A ja chcem povedať, že to nie je žiadna banánová republika, ale členský štát Európskej únie. My veľmi veľa hovoríme o tom, že vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti je uplatňovanie práva efektívnejšie. A tento prípad je však precedensom a my by sme mali bojovať aj ďalej za to, aby táto odvážna žena bola, sa mohla vrátiť naspäť do svojej funkcie. Ďakujem pekne. A slovo teraz dostáva pani Steinruck. nie. Tak dostáva slovo pán Gierek. Ďakujem, pán predsedajúci. V Poľsku e, funguje vlastne obchodovanie s ľuďmi a to pod určitou zámienkou. V Poľsku existujú celkom prekvapivé práva, pokiaľ ide o predaj nehnuteľnosti, vrátane e, nájomníkov. Ide skôr o starších, chorých ľudí ktorí nemajú predkupné právo, nájmy sú stále vyššie a, a ľudia sa dostávajú na ulicu. Základné ľudské práva sa tu porušujú. Potrebujeme lepšie právne nástroje, aby v Poľsku takéto škandály už nenastávali. E, nájomníci by mali mať lepšiu ochranu a potrebujeme tiež štátnu ochranu pre obete týchto postupov. A ďalším rečníkom je pán Stojanov. Ďakujem, pán predsedajúci. E, beriem si slovo, aby som e, kritizoval veľkú nespravodlivosť. Nenechajme si sa presvedčiť, že Grékov nemožno vidieť z toho, čo sa deje v Grécku. Finančná kríza tam vychádza zo so 14, 15, 16 platov ročne tie jednotlivé dávky a dôchodky a platy e, takéhoto typu v, v zvyšku Európe neexistujú. Po roky Grécko klamalo Európskej centrálnej banke a teraz kvôli týmto klamstvám európsky predstavitelia odhlasovali 110 miliárd odmeny súčasne krajiny ako je Bulharsko alebo Estonsko, ktoré boli disciplinované, budú potrestané. A vstup do eurozóny pravdepodobne bude pre ne odložený. To sú dvojité metre. A nie je hodné Európskej únie niečo takéto trestať tých, ktorí uh, uh, robia chyby. Európsk, uh, Grécko by malo opustiť eurozónu. Ďakujeme. A teraz eh, sa dostávame eh, k ďalšiemu bodu našeho programu.